Kolegovia, prosím, usadte sa. I would like to continue. Rád by som pokračoval o vyhláseniach podpredsedu Martineza spred niekoľkých hodín. Včera popoludní v španielskej provincii Morša došlo k zemetraseniu. Minimálne 8 ľudí e, zomrelo, množstvo je zranených, e, bolo to spomenuté pred tromi hodinami zo strany pána podpredsedu Martineza. Mene Európskeho parlamentu by som chcel vyjadriť sústrať, sústrasť rodinám obetí, všetci títo e, zranení. E, je o ne postarané a ceníme si snahu, ktorá sa ukazuje priamo v teréne a mm, práve sa pripravuje sústrastný list pre španielské orgány. Kristýna Gutierrez e, sa hlási o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za tieto slova sústrasti a solidarity. Tragédia z Lorky E, je už jasnejšia. Máme 8 mŕtvych vrátane dvoch tehotných e, žien a 11-ročného dieťaťa. Viac ako 250 ľudí bolo zranených. A minimálne 80 domov bolo zničených. Mnohí obyvatelia Lorky stratili svoju prácu, Takže ich nádeje a ich dúfanie je stratené. 70 tisíc obyvateľov e, ľudí žije, 70 tisíc obyvateľov žije v Lorke, e, veľa z nich sú imigranti a oni predtým získali nový zmysel života. No a teraz e, títo ľudia potrebujú pomoc orgánov, aby začali svoj život odznova. Ale aj Európa musí ukázať, že môžeme pomôcť trpiacim, ponúknuť im, privítať ich s otvoreným náručím. Takže teraz by som chcel poprosiť o minútu ticha. Ďakujem pekne. A teda, prosím, postavte sa, budeme mať minútu ticha.